Hm? Dobré ráno, dámy a páni, vážení, kolegyne, vážení kolegovia, milí kolegyne. Tí z vás, ktorí sú usilovnejší, sú už tu. Tých srdečne zdravím. Zdravím aj eh, pána Dukatela. Mm, Dúfam, že som dobre vyslovil vaše meno. Je to pán zastupca komisie. Dnes sa budeme ako prvému venovať bodu 13. Ide tu o definovanie nového digitálneho programu pre Európu. A navrhujem, aby najskôr sme dali slovo zástupcovi komisie, aby nám predniesol svoj príspevok a, a ako vždy chcem vás požiadať, aby ste to prezentovali čo najkoncentrovanejšie, aby sme efektívne využili čas, a aby sme všetko do, do obeda stihli. Srdečne vás ešte raz zdravím a dávam vám hneď slovo. Nech sa páči. Okay, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Dnes do poludnia vás budem informovať v maximálnej možnej miere o našom doterajšom pokroku pri výstavbe novej, nového európskeho digitálneho programu. Ako viete, pán Barroso sa rozhodol, že toto je súčasť jeho vízie EU 2020. Začalo to s prezentovaním v parlamente koncom septembra keď e, odprezentoval svoje politické smerovanie a myslím si, že stojí za to citovať to, čo uvádza v tom politickom usmernení. Povedal, že nová komisia vypracuje nový digitálny program, pri ktorom bude, kto, ktorému bude napojený cielený legislatívny program na odstránenie zásadných prekážok vytvorenia skutočného jednotného digitálneho trhu podporovaním rýchleho internetu a odstránenia digitálnych medzier, pretože stále viac naše hospodárstvo a spoločnosti závisia od internetu. Potrebujeme zásadnú iniciatívu, ktorá zabezpečí bezpečnosť internetu. To je niečo, čo navrhneme a to som citoval politické smerovanie e, pána predsedu komisie. Minulý týždeň 24. novembra Európska komisia prijala tzv. konzultačný dokument na tému EU 2020 a tam sa hovorí jednoznačne o novom digitálnom programe, ktorý výrazne vystupuje vo viacerých častiach tohto textu, predovšetkom je to v rámci téme, témy jednotného európskeho trhu online a, a rýchla internetová sieť. E, to nájdete všade v celom texte. Kladie sa tu dôraz aj na úlohu hospodárstva, ktoré funguje na internete, zabezpečuje inovácie a kvalitňuje a zlepšuje služby štátnej správy, zabezpečuje väčšiu účasť občanov a možnosť vyjadrenia sa občanov. Tento dokument je otvorený na konzultácie až do 15. januára budúceho roku a potom komisia pomerne rýchlo vypracuje dokument, ktorý predloží na jarnej rade, ktorá by pravdepodobne mala byť v marci budúceho roka. Z nášho pohľadu to, čo robíme od minulého roka, teda od začiatku tohto roka poviem tak, v rámci DG Informačná spoločnosť a mediálne perspektívy. To celé predstavuje dobrú správu a vítame vytvorenie Európskeho digitálneho programu, ktorý bude širší ako mandát či portfólio v rámci info, generálneho riaditeľstva Informačná spoločnosť a média. Zapájali sme sa aj do tých prípravných prác, e, robili sme tie základné štúdie, robili sme konzultácie s verejnosťou o tom, čo by vlastne malo byť v tejto EU strategii, v tejto oblasti, e, v programe, ktorý sa nazýva teda nový digitálny program. Teraz Uvediem zo pár takých hlavných výsledkov verejných konzultácií. Mali sme konzultácie s verejnosťou od 4. augusta do 9. oktobra a dostali sme 834 online odpovedí na dotazníky a asi 150 písomných odpovedí. Ešte stále spracúvame tieto výsledky, tieto informácie a v nadchádzajúcich týždňoch zverejníme akýsi sumár zhrnutie týchto výsledkov, ale aby ste si vedeli predstaviť, čo asi vyplynulo z týchto verejných konzultácií a zamerám sa pre všetkým na tie kvantitatívne výsledky z eh, online dotazníka. Môžeme si povedať, že akousi dobrou správou je to, že vôbec takýto dotazník sa zrealizoval, ale podľa mňa je dobre to, že 92% respondentov je presvedčený o tom, že ICT stratégia je veľmi dôležitá v rámci budúcej stratégie prúteho programu rastu a tvorí pracovných príležitostí. E, keď sme sa pýtali respondentov, aby zoradili viaceré témy, tak prvoradu prioritu permanentne dávali vysokorýchlostnému internetu a otvoreným sieťam. Uh, Druhou prioritou, ktorá sa neustále vyskytovala, to nás viac prekvapilo, to bol dôraz na IKT, výskum a inovácie. Ďalšie priority, ktoré sme tam uviedli ako jednotný online trh, mm, tie neboli považované až za tak veľmi dôležité a takisto sme si všimli, že v tých siedmých vecí na štvrtom mieste neustále. Až po tej prvej trojke sa nachádzali veci, ktoré súvisia s prechodom na nízkokarbonové, nízkouhlíkové hospodárstvo, to znamená zvýšenie efektívnosti, IKT a tak ďalej. E, výsledky sú rozdielne, čo sa týka jednotlivých, teda odpovedí jednotlivcov a odpovedí organizácií na dotazník online asi 64% celkových odpovedí, ktoré sme dostali, boli odpovede od, od, individuálnych osôb a tí väčšinou skôr kladli dôraz na také otázky ako práva užívateľov a kvalita života. Zatiaľ, čo organizácie vo svojich odpovediach väčšinou kladli dôraz na veci, ktoré súvisia s výskumom, inováciami a rastom a tvorbou pracovných príležitostí. Navyše, keď to ešte takto porovnáme, tak zistíme, že dôraz, ktorý sa v novej stratégii má uplatňovať zo strany občanov, bolo práva užívateľov a otvorenosť budúcich sietí, zatiaľ čo organizácie väčšinou kladú dôraz na vytváranie programov, ktoré bude mať jasne merateľné ciele ktorý sa dá vyhodnotiť z dlhodobého hľadiska a ktorý sa dá potom využiť ako informácia do pri príjmaní rozhodnutí. K tej otázky otvorenosti tam z výsledku vyplynulo jednoznač, toto bola jedna, z hlavných tém, 90%, celých 90% všetkých respondentov sa vyjadrilo za otvorený internet a otvorené normy, to znamená, tá otvorenosť bola naozaj kľúčovou témou ktorá zaznievala o všetkých odpovediach a samozrejme to bolo 90% všetkých odpovedí nie len od e, občanov, ale aj mnohé organizácie zdôrazňovali toto ako kľúčovú prioritu. Keď sa pozrieme na otázky investícií do sietí, budúcnosti a do infraštruktúr, tam sme položili otázku, či verejné inštitúcie, e, pardon, verejné financie pri tých stavebných prácach e, infraštruktúry budúcnosti by mali byť tým zdrojom financií. 85 bolo za to, aby sa hľadali spôsoby vytvárania synergických investícií do infraštruktúry. V, samozrejme v rámci toho, aby verejný sektor zohrával kľúčovú úlohu. Pýtali sme sa aj na otázky digitálneho obsahu v rámci toho online dotazníka a tu sme opäť zistili, že je tu pomerne silná predstava. 79 respondentov sa vyjadrilo za akési právo na obsah, ktorý bude dostupný pri, na viac, cez viaceré platformy a že toto právo by malo byť ako si zakomponované v tých zásadných, základných právach občanov keď sa pozrieme na ďalšie práva užívateľov, napríklad právo na ochranu súkromia, neutralita služieb, univerzalita pokrytia, tu sme zistili, že 75 odpovedí bolo za to, aby sme mali akýsi právny základný rámec, v rámci čoho 61% bolo za to, aby to bolo harmonizované na EÚ úrovni a 14% bolo za to, aby to mal nejaký iný právny základ, či už v rámci vnútroštátnej legislatívy, alebo nejako inak. Otázky súvisiace s výskumom boli takisto zaujímavé a asi stoja za to, aby som ich spomenul, aspoň skrátka. Keď sme sa pýtali, ktoré sú tie kľúčové oblasti, v ktorých je Európa silná v oblasti výskumu, inovácií, v oblasti IKT, Odpovede boli také, že štyri prvé oblasti boli energetika, životné prostredie, technológie v tejto oblasti, zdravotníctve, technológie v zdravotníctve, vzdelávanie a kultúre a siete. V takomto poradí, ako som to povedal. Keď, som sa, keď sme sa pýtali, ktoré oblasti sú strategicky dôležité, tak tam bola energetika, životné prostredie, vzdelávanie, kultúra, to boli strategicky dôležité, ale aj také oblasti ako software a webovské služby, ktorých Európa zas až tak silná nie je, sú prezentované ako strategicky dôležité. To asi neprekvapuje, že tie oblasti, v ktorých je Európa vystavená riziku, sú software, e, e, sieťové, telekomunikačné siete, webovské siete a okrem toho mikro- a nanotechnológie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že z tejto časti dotazníka vznikol dojem, že Európa musí robiť viac preto, aby E, mala integrované odpovede na výskum a inovácie. To znamená, musí mať komplexnejší obsah opatrení cez inovácie, výskum a pre nábeh a využívanie nových technológií a je potrebné hľadať aj integráciu tých nástrojov, ktoré sú v integračných programoch v sociálnom fonde, ktoré by mali byť základom toho, aby sa ujali tieto nové technológie. Bolo to po, po 42% síce menšinový podiel, ale bola to najväčšia z tých kategórií. To pre, bol veľký záujem na to, aby sa použili nástroje zákonné a nástroje tzv. mekého práva, na to, aby sa lepšie využívali inovácie a zabezpečil sa rast v Európe na základe výskup, výskumov európskeho, výsledkov európskeho výskumu. A na záver takého kratučkého prehľadu niektorých výsledkov verejných konzultácií spomeniem len vzťah s online verejnými službami. Ako viete, v predchádzajúcich dvoch strategických rámcoch EÚ a 2010 tam bol dôraz na elektronickú štátnu správu a zdravotnícke služby. To si získalo silnú podporu, ale 73 respondentov malo pocit, že jednou z veľkých oblastí, na ktoré musíme popracovať, sa, tá súvisí s transparentnosťou týchto služieb a pomerný počet respondentov mal obavy alebo sa vyjadril, že je potrebné zabezpečiť kontrolu zo strany užívateľa, čo sa týka obsahu týchto služieb, verejných služieb. Čiže je tu určitá obava z toho, že údaje môžu byť zneužité, osobné údaje, že by mohli byť zneužívané, alebo že by mohli byť nadmerne využívané zo strany štátnej správy a iný a verejnej správy. A na záver, ešte posledná vec, ktorú chcem povedať, tá súvisí s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo. Hoci v tom poradí priorit vystupuje pomerne nižšie, až na štvrtom mieste, zistili sme, že ešte stále množstvo odpovedí reagovalo na tejto časti dotazníka. A tu takým hlavným problémom zo strany občanov bolo to, že nie sú dostatočné alternatívy, nie je dostatok alternatív, ktoré by umožnili ľuďom meniť svoje správanie, že aj organizácie, aj občania si, sa obávajú, že jednoducho nemajú znalosti o alternatívnych modeloch, či už podnikania alebo životného štýlu. A to boli tie oblasti, kde mali pocit, že je potrebné klásť dôraz viac na povinné výkazníctvo a právne kroky vo všeobecnosti. Či je to tak všeobecne, aby ste mali trošku e, predstavu o tom, aké boli odpovede, ktoré sme dostali. Aké sú ďalšie kroky? Samozrejme, je trošku ťažké teraz povedať to skôr, ako e, pán, pani komisárka nastúpi do funkcie a rozhodne sa, akým smerom chce naložiť e, s touto problematikou. V každom prípade časť týchto výsledkov z tejto činnosti, ako aj z ďalších našich prác, pôjde do následnej aktivity po konzultačnom dokumente z 24. novembra, to znamená v januárovom dokumente. Dúfame, že vtedy, dovtedy budeme mať ďalšie dôkazy a ďalšie doklady aj vo forme pracovných dokumentov a tie teda zverejníme alebo zároveň spolu ako s tým, kedy bude zverejnená vízia EU 2020 a potom bude príjmaná Európska, e, Európska stratégia digitálneho programu, čo bude veľmi široko zadefinovaná stratégia Európskej komisie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za vaše informácie. Ako prvej by som dala, dal slovo spravodajkyni pani Delka Steven, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda chcem tiež poďakovať aj zástupcovi komisie za to, že dnes medzi nás prišiel a za to, že uviedol najhlavnejšie aspekty a prvky eh, digitálneho programu pre Európu. Ste, že vzhľadom na štádium, v ktorom sa teraz eh, nachádzame a vzhľadom na to, že ešte sa iba zostavuje nová komisia a ešte stále nevieme, ako to dopadne, ale pán predseda Barroso veľmi jasne povedal, že táto digitálna stratégia bude kľúčovou stratégiou pre všetky návrhy, o ktorých sa hovorí v tejto politickej oblasti pre niekoľko bližších sa rokov. Ehm, v tejto chvíli prebieha mnoho práce v tejto oblasti, v mnohých e, odvetviach v príprave nového digitálneho programu pre Európu. Súkromné subjekty pracujú na tomto projekte, tiež švédske predsedníctvo venovalo tomuto pozornosť a španielské predsedníctvo chce pokračovať v tomto úsilí. Komisia tiež predložila svoju stratégiu a parlament našťastie sa tiež e, rozhodol vypracovať správu z vlastnej iniciatívy o tejto veci. Teda parlament e, teraz e, začína pracovať na pôvodnom návrhu a ja som spravodajkyňou pre túto oblasť. Prebehne rozpráva začiatkom januára a našim cieľom je aby keď komisia zverejní svoje oznámenie o digitálnom programe niekedy v apríli alebo v máji. No, chceli by sme tiež eh, vtedy predstaviť svoje stanovisko tak, aby komisia mohla ešte zohľadniť aj stanovisko parlamentu v tých oblastiach, ktorých to bude považovať za užitočné. Komisia potom následne, na rozdiel od eh, niektorých ďalších oblastí, bude schopná umožniť, aby parlament bol prítomný v všetkých štádiách rozprávy o tejto téme. Mnohé subjekty sa venujú príprave tohto programu a je to preto, že panuje veľmi silné presvedčenie o tom, že buď vyvinieme tento digitálny trh, ktorý je typický svojou otvorenosťou a súťaživosťou, alebo budeme zaostávať. A Keďže máme takúto stratégiu a keď vezmeme do úvahy samotnú podstatu tejto inštitúcie, musíme sa snažiť neustále sa pozerať na ten náš východiskový bod. A tým je to, že v tejto komunikačnej revolúcii, digitálnej revolúcii ľudia musia byť stredobodom všetkej pozornosti. Na toto musíme neustále pamätať, musíme sa snažiť, aby táto stratégia obsiahla všetkých, e, pretože inak to skončí katastrofou. Musíme sa snažiť o to, aby každý bol dostatočne pripravený, skúsený, aby mohol využiť všetky výhody e, tejto digitálnej komunikácie. Nemôže to týkať iba malej menšiny, musí to byť rozšírené pre všetkých ľudí, pre celé masy. A toto je ten kľúčový element eh, tejto digitálnej stratégie. Ja pracujem, eh, ako som už povedala, na návrhu správy, ktorý predniesiem v januári. A mám ešte jednu konkrétnu otázku, ak dovolíte. Bolo by vhodné, keby sme získali výsledky, o ktorých eh, hovoríte. Viem, že ešte stále prebieha analýza týchto výsledkov, ale ak by ste mohli zohľadniť trochu aj naše lehoty a aspoň nám predstaviť nejaké čiastočné výsledky. To by bolo veľmi užitočné. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. A začneme sa ponávať rozprave, ktorá je podľa mňa zásadná v tomto smere a je e, vynikajúca príležitosť e, podporiť naše hospodárstva, aby sa pohli vpred. Ďakujem pekne. Pán Kolfin je ďalším rečníkom. Much, Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež chcel oceniť úsilie komisie, ktoré prezentovala v tejto správe, ktorá sa týka konkurenceschopnosti v digitálnej oblasti a najmä za to, že informačné a komunikačné technológie sa stali prioritou v Európskej únii za posledné roky. V správe vidíme, že mnoho výsledkov sa podarilo dosiahnuť. Myslím si však, že táto správa je trochu e, prehnane optimistická. Je to najmä preto, že Európa nie je porovnávacím kritériom pre zvyšok sveta v oblasti konkurenceschopnosti. Tvrdíme, že sme dosiahli mnoho pokrokov, ale nehovoríme o tom, čo dosiahol zvyšok sveta v tejto oblasti. Ak by sme porovnali tieto výsledky, ukázalo by sa, že v niektorých eh, pozitívnych eh, našich eh, pokrokoch za posledné roky ešte predsa len zaostávame alebo začíname už teraz zaostávať za inými krajinami na svete. Bol by som rád, keby digitálny program pre Európu bol eh, o mnoho ambicioznejší, ako bol za posledných 5 rokov. Musí byť jasnejší, musí mať veľmi jasné ciele a tiež záväzky. Môžem uvieť aj niekoľko konkrétnych príkladov toho, čo by sme mohli napríklad zakoporovať do budúceho vývoja týchto technológií v Európe. Hovoríme tu o Mm, počte užívateľov internetu napríklad. A v správe komisie sa uvádza, že e, sa ich počet zvýšil z 43% v 2005 na 66% v roku 2008. Isté, že to je postup vpred, ale stačí to? Naozaj to stačí, e, keď pokrývame iba polovicu populácie Európy, ktorá má prístup k internetu? Možno je ten podiel vyšší ako v iných krajinách, ale predsa len tá dynamika je o mnoho pomalšia um, o niekoľko rokov sa ukáže, že ak budeme takýmto tempom pokračovať aj naďalej, budeme veľmi výrazne zaostávať za eh, mnohými vzmáhajúcimi sa internetovými veľmocami. Ďalej hovoríme tu o prístupe k širokopásmovému internetu a definujeme tento internet ako internet v rýchlosti 2 megabity za sekundu. To je podľa mňa dosť eh, nízky prach na definíciu širokopásmového internetu. Môžem uviesť konkrétny príklad z Bulharska. My máme polovicu užívateľov, ktorá využíva internet e, v rýchlosti viac ako 100 megabitov za sekundu. A máme mnoho e, užívateľov, ktorí využívajú internet rýchlosťou 1 gigabajt za sekundu. Myslím si, že je potrebné e, uznať, že musíme stimulovať poskytovateľov internetu. Um, zaznamenali sme pokrok v Európe, ale predsa len, že sme príliš pasívni, keď hovoríme o prístupnosti skutočne veľmi rýchleho internetu. Vidíme, že ešte máme pred sebou veľa práce v, v oblasti zníženia ceny tejto služby. Ďalej hovoríme o optických eh, vláknách eh, a tiež o potrebe presúvať informácie na internete Um, aj tu sa ukazujú veľmi pozitívne príkladky v, príklady v niektorých eh, krajinách EÚ, kde táto oblasť je veľmi dobre rozvinutá, ale v Európskej únii ako celku nemôžeme tvrdiť, že sa nám podarilo dosiahnuť príliš mnoho. Ak nebudeme využívať tieto zaradenia na presun údajov, budeme v budúcnosti musieť eh, sa utiekať k starším typom technológií taktiež. Eh, v tejto snemovni, ale aj na iných fórach prebiehajú zaujímavé info- debaty o nových druhoch služieb na internete, ktoré prinášajú napríklad tzv. spoločenské siete. V Európe máme iba jeden takýto druh eh, a tým je Skype. Máme však Facebook, Twitter, YouTube, Všetky tieto produkty pochádzajú zo Spojených štátov a teraz v Európe vedú. Nie som si istý, či by sme mali byť až takí hrdí na to, že sme vyvinuli e, veľmi inovatívny a rýchly internet. Tiež sme sa nesnažili príliš veľa v oblasti propagácie nových aspektov internetu. Musíme sa snažiť v tomto smere veľmi intenzívne. Myslím si, že aj v samotnej správe sa o tom hovorí. Je to správa, ktorú pripraví parlament a týka sa regulácií, ktoré sa budú týkať internetu. Diskutovali sme napríklad o otázkach digitálnej knižnice na Google, ďalej o obsahu správ, ako by mal Google pristupovať k spracovávaniu správ. Vieme, že v Spojených štátoch je, dohoda s redaktormi, s redaktormi a tiež s ostatnými užívateľmi o využívaní týchto správ. Musíme konať skutočne veľmi rýchlo, pretože ak už sa prijala dohoda, ak my nebudeme dostatočne rýchli, tak sa ocitíme v situácii, v ktorej európsky vydavatelia a európske médiá budú znevýhodnení oproti svojim americkým partnerom. Keď hovoríme o regulácii internetu, nechceme nejako obmedzovať užívateľov internetu, to ani nemôžeme, mali by sme využívať nástroje, ktoré poskytuje internet na to, aby sme dosiahli lepšie uplatňovanie legislatívy, ako aj napríklad autorské práva, e, ďalej e, znižovanie detí, pornografiu, um, znižovanie kreditných kariet. Musíme využívať všetky tieto nástroje na to, aby sme zabraňovali takýmto činom. A aj nad týmto sa musíme zamyslieť a snažiť sa dosiahnuť rovnováhu práva všetkých užívateľov, ale aj v povinnostiach všetkých užívateľov. Veľmi zaujímavý nápad, ktorý predniesla komisia prostredníctvom pani Redingovej sa týka koordinácie internetovej bezpečnosti. Takýto kódex existuje v Spojených štátoch, v Japonsku, v Južnej Kóreji. Myslím si, že to pomáha ľuďom, ktorí sa chcú dosiah- sa snažiť dosiahnuť bezpečnejšie prostredie na internete. Musíme sa aj my v tomto smere viac snažiť a myslím si, že pán predseda by to bolo zaujímavé aj ako téma pre správu z vlastnej iniciatívy. Toto by sme mohli nadviazať na návrh komisie v našom výbore a mohli by sme sa venovať tejto otázke bezpečnosti na internete, pretože to podľa mňa veľmi podporí užívanie internetu na strane všetkých užívateľov. Myslím si teda, že keď hovoríme o budúcnosti, o našich budúcich cieľoch a úlohách v súvislosti s internetom, musíme byť o mnoho ambicioznejší, ako sme boli za posledných 5 rokov. Ďakujem. Ďakujeme. To bolo mnoho zaujímavých otázok. Nech sa páči, teraz máte možnosť na odpovedať. Uh, much, uh... Ďakujem. Na úvod by som sa rád vyjadrila k tomu, čo povedala spravodajkyňa pani Pilar de Castillo. Um, máme prehľad o tom, čo vykonal parlament a, a rada, ale aj ostatné organizácie v tomto smere. Nemôžeme mať prehľad úplne o všetkom, čo sa deje, a keď sa snažíme. Sme veľmi vďační za to, že napríklad švedské predsedníctvo vypracovalo veľmi užitočnú správu o ekologické vedomostnej spoločnosti v septembri. Spoločne sme pracovali na tejto správe a dúfame, že budeme spolupracovať aj s parlamentom v príprave vašej správy. Budeme sa snažiť poskytovať informácie a údaje, ktoré budeme mať k dispozícii na to, aby sme mohli vychádzať z toho istého základu. Pokiaľ ide o nové priority, Ťažko teraz povedať, aké nové priority sa stanovia. Je to politické rozhodnutie, ale domnievame sa, že znalosti celej Európy, sú to znalosti, ktoré sa týkajú profesionálneho života eh, v oblasti informačných komunikačných technológií, ale aj znalosti, ktoré sa týkajú schopnosti využívať a podielať sa na novej technologickej spoločnosti pre čo najväčší počet e, užívateľov. Toto sú tie hlavné aspekty, ktorým sa chceme venovať. Máme dočinenia e, s veľkou schopnosťou absorbovať informácie, najmä v radoch e, mladých užívateľov, ale mali by sme sa orientovať aj na tie staršie ročníky, pretože ani tie by nemali za- zaostávať. Ste, ešte sme sa tomu nevenovali doposiaľ dostatočne. Budeme budúcnosti hm, sa to môžete venovať v súvislosti aj s problémami, ktoré sú v oblasti zamestnanosti. A týmto sa dostávam k ďalšiemu príspevku, ktorý sa týka e, nášho medzinárodného postavenia. Keď sa pozrieme na pokrytie využívania internetu v Európe v porovnaní so Spojenými štátmi, tak vidíme, že v Spojených štátoch e, aj keď tie mladé generácie využívajú takmer e, všetci internet, 80-90% e, ľudí po veku do 25 rokov e, využívajú internet v plnej miere. Keď sa pozrieme na vekový profil, vidíme, že v Európe to klesá o mnoho rapidnejšie ako v Spojených štátoch a otázka znie prečo. Zrejme to súvisí s tým, že v Spojených štátoch ľudia starších generácií majú predsa len vyššie vzdelanie keď sa uskutočňujú analýzy, tak um, ukazovateľom, ktorý najviac eh, ovplyvňuje výsledky, je práve vzdelávanie. Investuje sa do vzdelávania viac v Spojených štátoch ako v Európe. Je potrebné zabezpečiť účasť eh, týchto užívateľov na všetkých zložkách života, ale nemôžeme ostať iba na povrchu. Musíme sa pozrieť na príčiny takýchto fenoménov a na riešenie, pretože keď budeme iba takto porovnávať bez toho, aby sme sa zamysleli nad príčinami takýchto výsledkov, nebude to nejako prínosné. Ďalej e, oznela otázka, prečo e, v Európe nevidíme tú úroveň 2 webu 2.0 pre firmy, ako je to napríklad v iných zložkách sveta. Pre nás je dôležité to roztriešenie pravidel, ktoré pokrývajú internetové služby. V Európe máme dočinenie s 27 rôznymi um, systémami a veľké odlišnosti sme zaznamenali, napríklad či už ide o zmluvné právo, fakturačné právo, riešenie sporov a tak ďalej. V každej jednej z týchto oblastí sú obrovské rozdiely v členských krajinách. Teda keď eh, napríklad niekto spustí firmu, internetovú firmu, napríklad môže byť úspešný v Bulharsku, a zamyslí sa nad tým, kde by rozšíril svoju firmu. E, pôjde do inej krajiny v Európskej únii? Nie, zrejme sa rozšíri radšej do Spojených štátov, pretože tam má o mnoho väčší počet užívateľov, ktorý môže využiť. Toto je podľa nás nevýhoda pre Európu. Je to relevantné aj v súvislosti v kontexte s mobilným internetom. E, v Európe sa hovorí veľa o tejto téme, aj čo sa týka mobilnej komunikácie. Ďalším štádiom bude rozšírenie týchto služieb. Očakávame, že v budúcnosti e, budú dve tretiny všetkých e, zariadení bezdrôtových. Isté s tým súvisí aj naše stanovisko k dohode e, o digitálnej knižnici Google. V skutočnosti Európa je v tomto pred Spojenými štátmi v tomto rozvoji v Európe, totiž máme lepšie informácie o tom, e, kde presne sú práva autorov a užívateľov a e, máme veľmi dobrý systém vymienenia týchto informácií. Teda predpokladáme, že môžeme do, dosiahnuť náskok pred Spojenými štátmi, ak sa príjme dohoda, ktorá by pokrývala všetky služby v tejto oblasti a ak zaznamenáme vhodný rozvoj vzťahov medzi knižnicami, držiteľmi autorských práv a ostatnými účastníkmi na trhu. Pokiaľ ide o e, túto divergenciu v Európe, už sme sa podujali revidovať vplyvy e, e, takéhoto kroku na informačnú spoločnosť Venuje sa tomu veľmi renovovaná právna firma. Budeme verejňovať, zverejňovať výsledky tejto štúdie pravidelne a e, isté, že oboznáme vás s týmito výsledkami. V tejto oblasti nepochybne máme pred sebou ešte veľa práce. Bezpečnosť na internete je tiež jedna otázka, ktorej sa venujú. A tu napríklad dochádza k tomu, že je e, medzinárodný dohovor o internetovej bezpečnosti. Je to dohovor, ktorý ratifikovalo iba 13 členských štátov Um, je to... Nie, nie sú to nové pravidlá, ale musíme sa snažiť implementovať pravidlá, ktoré už máme v platnosti. Darf mich äh, ganz herzlich bedanken. Um, damit können wir diesen... Ďakujem veľmi pekne. Týmto môžeme považovať za tento bod uzavretý. Už sa nikto nehlási o slovo, nie je k tomu uznesenie. Kolego, kolegyňa Pilar de Castilla už informovala, že v januári predloží správu a potom budeme mať diskusiu o tejto správe, lebo termín o novej debate 11. januára pravdepodobne sa nebude eh, eh, konať, pretože tu budeme mať komisárov, ale v januári, ako som povedala, dostaneme správu a budeme o tom ďalej hovoriť. Ďakujem. A preto môžeme teraz vyvolať ďalší bod programu. A to je ešte nemôžem vlastne, lebo kolegyňa Valean tu nie je. Ale je na ceste, áno. Takže by sme počkali minútku, dobre? Neodíte, prosím, minútová prestávka. Pôjde to hneď rýchlo ďalej.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 Takže, dámy a páni, ideme pokračovať v našom programe. Dostávame sa k bodu 14. Investičné zámery do energetickej infraštruktúry v Európskom spoločenstve. Kolegyňa Valean je e, zodpovednou spravodajkyňou a odovzdávam jej slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno, kolegovia. Budem stručná, keďže ste videli návrh správy, ako aj dôvodovú správu, kde je prehľad môjho stanoviska. Veľmi rada si vypočujem vaše otázky alebo pripomienky a mám aj ja niekoľko tém, o ktorých by sme mali ďalej eh, diskutovať s komisiou, ako aj tieňovými spravodajcami. Nemali by sme zvyšovať týmto nariadením administratívnu záťaž. Preto si myslím, že komisia by mala jasnejšie uviesť, ako budú vyzerať eh, hlas, hlas, povinnosti z oblasti hlásenia správ To by mohla komisia spraviť vo vykonávacom právnom predpise, ale rovnako som otvorená vypočuť si aj návrhy kolegov, ktorí by e, sa mohli k tomu vyjadriť, aj by som to zapracovala do terajšej správy. Tiež si myslím, že by sme mali jasnejšie povedať, aké budú povinnosti podnikov z oblasti poskytovania informácií o investičných projektoch členským štátom a ako tento spôsob zmenší administratívnu záťaž. Toto zatiaľ nie je všetkým jasné. A i keď sa to spomína vo vysvetľujúcej správe, v dôvodovej správe, tak my by sme chceli lepšie rozumieť dôvodom, ktoré k tomu viedli. Uh, Taktiež tu zazneli obavy, ktoré sa týkajú dôverného charakteru informácií, najmä informácií, ktoré sú charakteru obchodného tajomstva. Navrhujem niečo, ale som ešte aj otvorená voči návrhom. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa komisia zaoberala neutrálnym spôsobom s informáciami, ktoré má. A to je tiež dôležité pre každého, kto pracuje s týmto nariadením potom je tu ďalšia kľúčová otázka a to je, keď treba oznámiť plánovanú investíciu. Ak by bol tento okamžik príliš skoro stanovený, tak informácie by neboli veľmi spolahlivé. Okolnosti sa môžu zmeniť a je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa projekt nedokončí. Pokúšila som sa toto vyriešiť v pozmeňovacom návrhu 9, ale ako hovorím, aj tu som si ochotná a rada vypočujem váš názor na túto vec. Pokiaľ ide o zoznam projektov, ktoré treba hlásiť, tak je dôležité uvádzať aj plánovanú kapacitu ťažby ropy a plynu, ako aj splyňovanie e, kvapalných plynov, ako aj kapacitné hranice pre krátkodobé investície do veternej energie. Taktiež chcem zdôrazniť jednu veľmi dôležitú vec inštitucionálno-právneho charakteru. Ako viete, nadobudnutím účinnosti Lisabonu máme nový článok 194, ktorý sa zaoberá európskou energetickou politikou, ktorá sa týka e, postupu a myslím si, že nariadenie by malo vychádzať z tohto článku 194, pretože cieľom je získať celkový prehľad o vývoji energetickej infraštruktúre a toto má byť súčasťou celkovej energetickej politiky na stretnutí generálny riaditeľ s na, na rokovaní v Štrasburgu riaditeľ príslušného úseku povedal, že ide o postup v rámci spolurozhodovania, to podporil. A pokiaľ ide o túto prácu, potrebujeme ešte stanovisko právneho výrobu, ale ja si myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme zabezpečili právnu istotu a rešpektovanie práv parlamentu. Uh, Predseda rozošle list v takomto duchu, list komisárovi a príslušnému generálnemu riaditeľovi. A toľko na teraz. Ďakujem a veľmi rada si vypočujem vaše názory. Ďakujem veľmi pekne. Určite sa tento list napíše, pretože nevieme veľmi dobre, prečo tu došlo k inému postoju, ako bol postoj, ktorý sa prislúbil. O slovo sa hlásia kolegovia. Najprv pán Balšo. Nech sa páči, pán Balšo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vypočul som si eh, uvedenie do problematiky. Oboznámil som sa s písomnými podkladmi a nechcem tu na teraz zachádzať do detailov s mnohými e, návrhmi, s tými, ktorí sú upresnenia, súhlasím, ale chcem hovoriť o dvoch oblastiach, kde mám pochybnosti, e, pokiaľ ide o správnosť e, týchto konštatovaní. Máme hospodársku súťaž, to nemôžeme spochybniť a Ide tu o e, trhy s energiami, ktoré stoja na základoch hospodárskej súťaže. Ale v prvom pozmeňovacom návrhu sa dočítame, že cieľom tohto, e, tejto zmeny nemôžu byť zásahy do fungovania trhu. Takže čo vlastne chceme urobiť? Kde chceme vylúčiť tieto intervencie? Napríklad, keby išlo o, nosič, o trh s nosičmi elektrického tónu a potom by došlo e, k poruchám na trhu, tak to bude mať dopad na spotrebiteľov, ale to nemožno ani porovnať so situáciou, kde by mohlo dojsť k poruchám na trhu, k skresleniu, k narušeniu trhu v energetickom sektore. Prežívame teraz finančnú krízu, ktorá má veľký negatívny dopad na hospodárstvo. A hovoríme, tu sú intervencie potrebné, aby a energetická infraštruktúra je vlastne e, tým e, systémom zásobovania celého hospodárstva. Takže e, nebudem tu zachádzať do detajlov, ale jednoducho tak tvrdo vylúčiť, že E, e, spoločenstvo nemôže zasahovať do fungovania trhu, považujem za nebezpečné. Rovnako nebezpečné, ako to bolo už v prípade finančnej krízy, že niekedy sú intervencie potrebné. Ďalší bod, tam, kde sa dočítame, že treba zabezpečiť dôverný charakter informácií. V pozmeňovacom návrhu vlastne na štyroch miestach sa hovorí o e, alebo sa zdôrazňuje tento dôverný charakter informácií. A ja tu mám pochybnosti. Ak to tu totiž s týmto tajomstvom preženieme a ak nedodáme, že účastníci na trhu, účastníci trhu, ktorí majú povinnosť informovať a o, o e, vývoji, rozvoji infraštruktúry a ktorí aj potrebujú informácie, aby mohli investovať, aby mohli realizovať svoje zámery, tak sa nám nepodarí dosiahnuť taký, tak, takúto výmenu informácií. A preto si myslím, že by sme tu nemali byť takí kategorickí a Nemali by sme tvrdiť, že spoločenstvo nemôže zasahovať do fungovania trhu s energiami. Ďakujem a teraz kolega Bírek. Ďakujem veľmi pekne a začnem komentárom. Aj ja som dlho rozmýšľal nad dôvodmi, ktoré sú za návrhom nariadenia, pretože by bolo oveľa jednoduchšie vydať rozhodnutie a tak by sme zabezpečili plné informácie a to by stačilo. Mne sa však zdá, že tu sa pozeráme na budúcnosť európskej integrácie. Európska integrácia, solidarita, energetická bezpečnosť si vyžadujú koordinované konanie zo strany všetkých členských štátov, pokiaľ ide o energetickú infraštruktúru. Ale keďže hovoríme o solidarite, musíme sa zamyslieť aj nad spôsobmi zosúladenia solidarity a konkurencieschopnosti. A preto sa Európska komisia snaží rozdeliť, odčleniť tieto veci. Komisia hovorí o transparentnosti a súčasne konštatuje, že toto sa nebude používať na to, aby sa vytvorila celoeurópska štruktúra v budúcnosti. A ja si myslím, že to je nesprávne. Ja si myslím, že tento nedostatok e, zreteľnosti, jasnosti treba zohľadniť Pracujme spolu, pripravme spolu návrh spoločnej európskej energetickej infraštruktúry postavenej na solidarite a zdravej hospodárskej súťaži. A ja si myslím, že to sa navzájom nevylučuje. A taktiež som presvedčený, že existujúce nariadenie a toto nariadenie by mali slúžiť tomuto účelu. Toto nariadenie by malo tiež zohľadniť tie individuálne priority členských štátov. A teraz niekoľko konkrétnych pripomienok. A tu mám niekoľko návrhov. V prvom rade by sme mali rozlišovať medzi rôznymi investičnými projektami, pokiaľ ide o jednotlivé postupy na získanie povolení. V niektorých členských štátoch niektoré investičné projekty si vyžadujú niekoľko povolení a toto spomaluje výrazne celý proces. Nestačí, keď povieme, že je to práca, ktorá prebieha a že rozhodnutia sa vydajú, pretože situácia sa bude líšiť od jedného členského štátu k druhému. A keď hovoríme napríklad o prenosových sieťach, tak to si vyžaduje viac dohôd, viac povolení. A po druhé, odvetvie priemysel by nemal vychádzať len z nízkych emisí, ale mal by zaručiť aj vysokú efektívnosť a hospodárnosť, účinnosť a hospodárnosť, pretože energetická bezpečnosť je naša najvyššia priorita. My nechceme vidieť takú situáciu, ako sme zažili minulý rok v zime. Pokiaľ ide o 5-ročné obdobie na odstavku infraštruktúry, tak toto vedie k lepšiemu plánovaniu. A okrem toho, vôbec sa tu nespomína výzva, keď hovoríme o, pardon, vôbec sa tu nespomína uhlie, keď hovoríme o zdrojoch energie. Ja si myslím, že je to stále dôležitý energetický zdroj aj do budúcnosti. CO2 emisie ďalej by sa nemali členiť na odvetvia, na sektory, ale mali by sa členiť na množstvo emisí na jednotku tu hovoríme o niektorých parametroch v rámci nariadenia, ale nešpecifikuje sa, o ktoré parametre naozaj ide. My nehovoríme o technologických parametroch, ale skôr hovoríme o parametroch údržby. Potom nehovoríme o jadrovom palive vôbec, a takéto palivo si vyžaduje špecifickú infraštruktúru, ktorá sa teraz buduje na skladovanie radioaktívneho odpadu napríklad. Taktiež potrebujeme definovať parametre, ktoré treba zverejniť, ale tak, aby sa nezverejňovalo bankové tajomstvo. A toto všetko musí byť veľmi presne definované. A napokon si tiež myslím, že by sme mali definovať pojme, pojmy ako energetický systém, ktorý sa niekoľkokrát spomína v texte, čo je otvorený systém, čo je zatvorený systém, uzatvorený systém, alebo čo sú skladovacie miesta, napríklad čo sú úložiska jadrového odpadu a podobne. To je veľmi dôležité pre Európu dnes, pretože niektoré krajiny plánujú v budúcnosti budovať jadrové elektrárne. Ďalej vidíme, že sa tu vôbec nespomína interkonektor a pritom je to veľmi dôležitý prvok e, infraštruktúry, keď chceme vybudovať spoločnú európsku infraštruktúru. Dankeschön. Als nächster der Kollege Jadot. Ďakujem pekne, kolega Žado. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Je zrejme, že pre skupinu zelených podporujeme návrh spravodajky, čo sa týka zmeny právneho základu po príjmaní tohto nariadenia. Takisto podporujeme viaceré veci, o ktorých e, hovorila pani Valán, predovšetkým, čo sa týka otázky investícií do infraštruktúry. To, čo povedal pán Žirek, nemali by sme jednoducho hovoriť o rope a, naf- pardon, e, rope a plyne, ale mali sme hovoriť aj o vykurovaní, E, uskladňovaní elektrickej energie a o všetkých infraštruktúrach, všetkých infraštruktúrach, ktoré súvisia s atomovou energiou, nielen s výrobou atomovej energie. A takisto podporujeme pozmeňujúce návrhy, ktoré predložila pani spravodajkyňa ohľadom limitov alebo termínov na oznamovanie. Je pravdou, že keď máte 10 megawattový limit na veterné turbíny, to je 30 produkcie veternej energie, ktoré budú vylúčené z tohto systému hlásení. Takisto, ak stanovíte tento limit, tak to bude iba 10 fotovoltických článkov, na ktoré sa to bude vzťahovať. A len polovica geotepelnej produkcie. Takže sme presvedčení o tom, že tie pozmenujúce návrhy, ktoré navrhuje pani spravodajkyňa, musíme podporiť, aby sme prekročili tie limity, zvyšili tie limity, tak aby sa vzťahovali aj na iné obnoviteľné zdroje energií, pretože tie sa momentálne vyvíjajú e, vo veľkom a e, zároveň máme určité pochybnosti ohľadom strednodobej v podstate zviditeľnenia strednodobej viditeľnosti <clears throat> tá argumentácia pani spravodajkyne je zaujímavá, ale je tu otázka spolahlivosti údajov na jednej strane a na druhej strane je tu zásadná výzva, ktorou je v podstate očakávanie predvídanie budúcnosti. A myslím si, že návrh komisie sa skôr uberá skôr tomu, že by to mala byť akási pomoc pri rozhodovaní a nie len register dosiahnutých výsledkov. Ak chceme mať nástroj, ktorý pomôže pri rozhodovaní, tak si musíme nájsť čas a dať si lehotu medzi časom, ktorý je potrebný na výstavbu a oznamovanie. A myslím si, že návrh komisie sa v tomto zmysle uberá dobrým smerom. Čo sa týka uskladňovania zachytávania, e, uskladňovania uhlíku a sekvestrácie. E, zdá sa mi, že sme vylúčili tu všetko, čo sa týka prepravy e, CO2, neviem, či je to otázka len toho, aby sme to tu preformulovali, alebo či tam je za tým sa skrýva nejaký závažnejší problém. A čo sa týka utajovania inform- dôverných informácií, áno, sú tu určité problémy s týmto, ale vieme, do akej miery otázka energie je zásadnou otázkou v súčasnosti, ako je v nadchádzajúcich rokoch. A teda sa nám zdá, aspoň nezazdá, že ten spôsob, akým tu posilňujeme ochranu dôverných údajov, asi nie je v súlade s demokratickými požiadavkami, takže musíme nájsť lepšiu rovnováhu medzi, medzi demokraciou na jednej strane a uchovávaním alebo utajovaním informácií na strane druhej. Musíme zabezpečiť aj transparentnosť. A ešte na záver je potrebné zabezpečiť, aby sme mali konzultácie o transsektorálnej prierezovej analýze v širokom zábere. To znamená, že musíme zohľadniť aj decentralizované zdroje energie, dokonca aj v prípadoch, kedy e, tieto projekty sú pod tými prahovými hodnotami. Je to relevantné pre všetky členské štáty a pre všetky ich vnútroštátne energetické stratégie. Musíme zabezpečiť, aby decentralizované zdroje energie boli zaintegrované, aby sme mali komplexnú informáciu a víziu energetickej politike, nielen oklieštenú. Je to dôležité a hovorí sa to aj v tých úvodných častiach dokumentu, ale myslím si, že v tomto texte príliš často sa tu hovorí o tom, že nebudeme mať dosť kapacít. Aspoň my si myslíme, že potrebujeme mať vyváženejší prístup a že musíme popracovať na prípadnom riešení nedostatočných, ale aj prebytočných kapacít. A ak e, zajmeme taký postoj, že budeme zvažovať aj otázky dopytu a mm, pozrieme sa aj na znižovanie dopytu po energiách do roku 2020, lebo to musíme spraviť každopádne. Myslím si, že keď sa do toho pustíme, tak si uvedomíme, že možno budeme mať problémy nielen s nedostatočnou kapacitou, ale aj s nadmernou kapacitou v budúcnosti. A posledná vec, ktorá sa vôbec v dokumente nespomína. Zdá sa, že ak chceme mať skutočne nástroj na to, ktorý nám v budúcnosti pomôže rozhodovať o výstavbe energetických zariadení, musíme v texte hovoriť niečo aj o financovaní, pretože doteraz všetky európske štáty majú naozaj skutočné problémy s verejnými financiami. Poznáme to v mnohých projektoch. V mnohých projektoch potrebujete jednoducho verejné financie a preto podľa nás je zásadné, aby v texte bolo niečo aj o financovaní v, tých, eh, v podstate v tom texte o tých ohlásení alebo oznamovaní. Ďakujem pekne. Komisia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto správu. Myslím si, že pani Valean odvedla vynikajúcu prácu. Myslíme si, že naozaj dôkladne preskúmala naše návrhy a s väčšinou toho, čo navrhuje, sa vieme vysporiadať. Avšak určité obavy máme v tých veciach, čo sú premietnuté aj v vyhláseniach tu kolegov, ktoré zazneli predovšetkým to, čo povedal pán Direk a pán Žardo. E, týka sa to pozmeňujúcich návrhov 10 a 11, pani Valean. 10 a 11 sa snažia skrátiť lehotu na hlásenie investícií a ak skrátite túto lehotu, v podstate sa to zoberie ako kritérium, kedy sa dávajú koncesie na investíciu, tak to by bolo naozaj ideálne riešenie. Ale celým cieľom nášho návrhu je, bolo osvetliť podstate e, objasniť plánovanie budúcich investícií. Napríklad nevieme veľa o situácii, ako bude vo výrobe elektriny o 10 rokov. A preto sme tu navrhli túto 5-ročnú lehotu predtým, ako sa v podstate plánu investícia. Tá plánovacia fáza je tu zahrnutá preto, aby sme mali informáciu, aby sme vedeli o tom, ako sa budú v najbližších 10-15 rokoch rozvíjať investície do elektrickej energie či iných sektorov energie. Ak <clears throat> to skrátime tú lehotu len na tú dobu, keď už sa začne v podstate s tou investíciou, tak strátime v podstate prehľad o takom dlhodobejšom smerovaní. Takže čo sa týka pozmeňujúcich návrhov 10 a 11, tie nám robia problémy a som vďačný aj za podporu polského a francúzskeho kolegu, ktorí upozornili presne na toto isté. Čo sa týka právneho základu, Samozrejme sme si to odkonzultovali s právnym odborom a tí nám povedali, že je tu lex specialis článok 373 a 187 v rámci zmluvy o Euratomu a e, Lisabonskej zmluvy, ktorý sa konkrétne hovorí o zbere informácií. A preto by sme mali použiť toto ako právny základ a nie 194, ktorý je skôr taký energetický článok, ktorý pojednáva o obsahovej náplni samotnej politiky. Samozrejme sme to diskutovali aj na rade a rada nás informovala o tom, že sú skôr za to, aby sa zohľadnila pozmenujúce návrhy parlamentu a prediskutovali sa, aj keď správneho z hľadiska nie sú záväzné, ale v podstate rada chce ich postupovať tak, ako keby to de facto bolo spolurozhodovanie, ale ty si myslel, že článok 347 je správnym právnym základom. Myslím si, že je potrebné to prediskutovať medzi parlamentom a radou. Je to naozaj právnická záležitosť. My ako poskytovateľia služieb nemáme tú veľkú flexibilitu. A čo sa týka tých ďalších bodov, ktoré zazneli, je tu jedna vec, ktorá vyvstala aj v, zaznela aj v vyhláseniach kolegov, je to dôvernosť údajov. Uh, Môžem vás uistiť, že nemáme v úmysle obmedzovať transparentnosť, ale samozrejme vieme, že tie obchodne citlivé údaje je potrebné chrániť a o to nám tu práve išlo v našom projekte. Boli tu určité požiadavky na to. Pre všetkým pán Žado chcel, aby sa zaradili aj ostatné údaje, predovšetkým týkajúce sa domácnosti. A tu myslím, že treba nájsť správnu rovnováhu medzi správnym bremenom, ktorý chce chcete, ktorým chcete zaťažiť členské štáty zainteresované strany na jednej strane a transparentnosťou, ktorú chcete dosiahnuť na strane druhej. Čo sa týka domácnosti, myslím si, že by to ďaleko prekračilo to, čo je možné v rámci tohto nariadenia. Sme v kontakte s Eurostatom, ktorý môže zahrnúť produkciu energie, zo strany domácnosti do prieskumu domácnosti každých 5 rokov. Možno to je primeranejší spôsob, ako zisťovať tieto veci. A nerobiť to takým e, v podstate veľmi roztriešteným spôsobom sledovania produkcie energii zo strany domácnosti. Pán Girk povedal, že nie je celkom spokojný s tým, že nezachádzame do zásadnejších otázok, ako my sú, akým sú problémy povolovaní, schvaľovaní. A takisto je tu povinnosť pracovať v rámci paneurópskej infraštruktúry. To presahuje rozsah tohto nariadenia, pretože toto nariadenie sa obmedzuje výlučne na zber informácií a nie na rozhodovanie na politiku v tejto oblasti. Čo sa týka povolovaní a paneurópskej infraštruktúry, budúci rok pripravíme nové usmernenia ohľadom transeurópskej energetickej siete, ale Tentokrát si to len poznačíme, ale myslím, že keby sme to chceli dať sem, tak by to ďaleko presahovalo hranice súčasného návrhu. Došlo to aj k určitému nedorozumeniu, aspoň mám taký pocit z toho, čo povedal pán Girek aj pán Žardo ohľadom toho, ktoré veci sú pokryté a ktoré nie. Možno bilaterálne by sme si to mohli objasniť. Pán Girek napríklad hovoril, že atomová energetika tu vôbec nie je postihnutá. Myslím, že to nie je správne. Asi to je chyba, pretože v prílohe sa konkrétne hovorí o atomovej produkcii, ale um, áno, samozrejme, nehovorí sa tam o uskladnení um, atomového um, radioaktívneho odpadu ale samozrejme všeobecne atomová energia je pokrytá. E, vykurovanie, ďalkové vykurovanie takisto v prílohe, takže možno je potrebné sa na to ešte raz pozrieť. Takisto ste chceli hovoriť aj o financovaní. Myslím si, že to pri, presahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré je zamerané na vytvorenie transparentnosti pre investície. Opäť je to otázka toho, že na jednej strane máme obsahové otázky, na druhej strane sú iba podávanie hlásenia investícií. Ale poznamenal som si všetko, čo ste tu povedali. Dúfam, že ešte raz zvážite pozmenujúce návrhy 10 a 11 pani Valean, pretože si myslím, že v podstate nám, v podstate nám podrážate trošku nohy, ak obmedzíte túto lehotu na kratšie, to znamená, že sa to začína hlasovať až keď sa pustí investícia, tým sa pripravíme informácie tej plánovacej fázy a nebudeme mať dlhodobejší záber. Ale v každom prípade ďakujem za vaše informácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne postupovej otázke, právnej otázke. V tejto súvislosti by som rád dal slovo právnej službe. Pán Rodriguez je tu zástupcom tohto oddelenia. Mohli by sme ich hneď aj vyjasniť otázku, či môžeme oddeliť tieto dve oblasti. Nech sa páči, pán Rodriguez. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne také prvé hodnotenie otázky právneho základu. Ako sme povedali, článok 284 EC zmluvy bol článok, na základe ktorého bol predložený tento návrh do parlamentu. Teraz s vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy, ako tu už zaznelo, máme článok 184, energetický právny základ. A vnímame to tak, že vzhľadom na to, že hlavným cieľom týchto, tohto návrhu je zber informácií, a tu citujem odsek preambule 2 návrhu, aby sa vytvoril celkový obraz vývoja investícií v oblasti energetickej infraštruktúry v spoločenstve. My si myslíme, že vzhľadom na tento hlavný cieľ tohto návrhu právnym základom článok 100, 94 je správnym článkom a primeraným právnym základom tohto návrhu. Tá skutočnosť, že tento návrh sa týka hlásení a zberu informácií, to neznamená, že to nie je hlavný cieľ tohto návrhu. Hlavným cieľom tohto návrhu je mať tieto údaje, tak aby sme si vedeli vytvoriť dobrý obraz o energetickom trhu a tak mohli zabezpečiť dobré fungovanie trhu s energiou s ktorým je zabezpečenie jedného z cieľov, ktorý je v článku 194 právny základ pre otázky energetiky. A preto si myslíme, že toto nariadenie by malo byť prijaté podľa tohto právneho základu, čo si vyžaduje spolurozhodovanie aj zo strany parlamentu. K druhej otázke. K tomu, že existuje zmluva Euratom a tento právny základ, pretože tento návrh vychádza povedzme z dvoch právnych základov. Jedna je zmluva EC a druhá je Euratom zmluva. Takže čo sa týka zmluvy Euratom, samozrejme tam si uvedomujeme, že nič také tam neexistuje ako spolurozhodovanie. A to znamená, že ustanovenia zmluvy Euratom, ktoré povedzme, by mohli predstavovať právny základ pre toto nariadenie, je to článok 187 a vieme si predstaviť, že by sa dal rozdeliť toto nariadenie. Jedna časť vyšla podľa EC zmluvy, a teda správ, práva článok 194 spolurozhodovanie a potom Euratom, to je oznamovanie investícií atomových e, zariadeniach. To by bolo v súlade s článok 187 zmluvy Euratom a tam je ten proces jednoducho konzultácia s parlamentom. A samozrejme, pán predseda, ak potrebujete ďalšie informácie, sme vám naďalej plne k dispozícii. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Navrhujem, tak ako už navrhla aj pani Valána, aby som ja v mene výboru napísal list, aby sa to preverilo. Myslím si, že riešením by mohlo byť takéto oddelenie, tak jednak na základe zmluvy Eurotomy a potom na základe ďalšieho postupu, aby to bolo právne všetko podložené. Mm, napíšeme teda list v mene výboru a takto to vyriešime. Vychádzam z toho, že mm, viete, aké sú lehoty. Pozmeňovacie návrhy sa môžu prekladať do 9. decembra. A v januári potom budeme znovu diskutovať. Ďakujem pekne. Ak súhlasíte, kolegovia, došlo k malému problému. Pán Havrej, nech sa páči, ak dovolíte, pán predseda, k tomu listu, ktorý um, napíšete, bude pre ho čakať. Mohli by ste prosím zasať list aj rade v tom istom zmysle? Dobre, dobre, to je celkom rozumný návrh, inak to totiž nebude mať zmysel. Rád by som vám teraz navrhol maličku zmenu v našom postupe. Máme tu totiž e, maličký problém s účasťou. Ak, navrhuje, ak súhlasíte, tak e, bod 18, je to správa pani Podimata. Tej by sme sa mohli venovať teraz. E, myslím si, že postačí 5 minút na túto správu. Nie je potrebné nejako hlboko diskutovať. Je to podobne ako v správe pani Tikau. Je iba potrebné trochu poinformovať nás o tom, k akému vývoju došlo v tomto smere. Pani Podimata, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, v krátkosti iba niekoľko informácií o diskusiách s radou a s komisiou v súvislosti s udávaním spotreby energie a iných zdrojov. 17. novembra sme dosiahli politickú dohodu s radou a tým sa rokovania uzavreli v oblasti celkovej účinnosti a prebehli tiež dve technické schôdze, ktoré sa týkali príslušných tém, ktoré sú aj z politického hľadiska dôležité. Konečný výsledok, takto sa to uvádza aj v tej politickej dohode, um, tejto Konečný výsledok vyzerá teda takto, že rokovania sa sústreďovali na trilógu, na tieto základné prvky. Poprvé, ten najzákladnejší prvok sa týkal zostavenia layoutu tohto návrhu. To bola taká najkomplikovanejšia téma a o tom sa aj najviac diskutovalo pri príprave tohto textu v prvom čítaní. To bol teda prvý bod. Druhý bod. V ňom išlo o verejných e, dodávateľov, teda to, čo firmy a spotrebitelia musia dosiahnuť v oblasti produktov, ktoré šetria energiu a A ďalej, čo sa týka aj výrobkov, ktoré spotrebujú vynimočne málo energie. A ďalej, hovorili sme aj o tom, do akej miery by sme mohli tú úzku definíciu týchto výrobkov rozšíriť a e, celkovo sme si položili otázku, či by sme nemohli zakomponovať, ktoré sú energeticky úsporné. V máji v prvom čítaní sme sa venovali prvému textu a dohodli sme sa, že smernicu, a no, v tomto smere by sme mali tiež zapracovať aj teraz, aká je situácia v vlasti politickej dohody, ktorú sme dosiahli s radou. K tomu by som povedala ešte toľko. vy ste viete, že kvôli nadobudnutiu účinnosti Lisabonskej zmluvy ustanovujúce opatrenia a ostatné aspekty teraz nadobudnú účinnosť a e, predsa len ešte niektoré otázky otvárajú, ostávajú otvorené. Budúci týždeň zo strany Európskeho parlamentu. Ešte sa budeme venovať príprave tohto textu, teda my sa budeme snažiť formulovať svoje návrhy, ktoré sa musia zobrať na vedomie v príprave smernice. V prvom čítaní sme sa dohodli, že a 2G by sa mal zachovať E, došlo tam k niekoľkým menším zmenám a uviedlo sa, že tá doba trvalivosti by mala byť uvedená na samotnom výrobku alebo doba, počas ktorej je, tento výrobok e, úsporný. Ehm, rada sa k tomu tiež vyjadrila, ale napokon sme sa dohodli, že sa o tom ešte musí s radou diskutovať a teraz e, došlo k takej dohode, že A až G sa zachová toto označovanie a to s tou možnosťou, aby sa zaviedli tri ďalšie doplnkové kategórie. E, to znamená, by to bolo A+, A++ a A++. Budeme sa naďalej držať aj toho farebného rozlíšenia a rozdelenia do skupín, tak ako je to už aj teraz zavedené a je potrebné znovu preveriť aj spotrebu energie aj s ohľadom na to, čo sa uvádza na etikete. V súvislosti s verejným obstarávaním a s otázkami, ktoré s tým súvisia, musím tu pripomenúť, že aj v Európskom parlamente prebehla diskusia, ktorá naznačila, aby sa zaviedli záväzné predpisy pre tento postup verejného obstarávania. A bol iste veľký odpor zo strany rady, aj keď to bola predsa len téma, na ktorej sme spolu pracovali pri príprave aj spoločne s komisiou, ale v spernici to vyzerá tak, že bude do nej zakomponované, aby členské štáty mm, vyzvali príslušné orgány, aby v postupoch barejnej súťaže zabezpečili, aby sa vybrali čo najúspornejšie zariadenia pre nákup. Ďalej, pokiaľ ide o rozšírenie oblasti platnosti, tu sme sa dohodli na tom, že definícia zo smernice sa nebude preberať. Je to um, nastavené tak, že komisia predniesie vyhlásenie, tak aby bolo celkom jasné, že príslušné zariadenia sú pokryté smernicou, teda touto novou smernicou. A potom, ak sa budú potom skúmať jednotlivé kategórie, v tejto súvislosti sa navrhlo, aby tieto prístroje, keď budú obsiahnuté aj v tých ustanovujúcich opatreniach, aby sme sa venovali aj tomu. No a potom ešte posledná vec eh, v súvislosti s reklamou texte, ktorý sme schválili v prvom čítaní v máji, sme pôvodne chceli neobmedzené záväzné aplikovanie spotreby energie v súvislosti s reklamou na tieto prístroje. Aj tu bol istý odpor v čase dohody v prvom čítaní. A teraz v tom záverečnom texte sa uvádza, že za každým, keď sa rozhoduje o energeticky úsporných výrobkoch, bude tam odvolávka aj na spotrebu, aj na cenu tohto výrobku. A to nad rámec tej etikety o spotrebe. Rokovania boli veľmi komplikované a zlhavé aj vzhľadom na tému, ktorá sa týka všeobecnej energetickej účinnosti budov, ale myslím si, že s konečným výsledkom môžeme byť spokojní a preto by som rada poďakovala teňovým spravodajcom za ich pomoc aj generálnemu sekretariátu za veľmi užitočnú pomoc e, a tiež Európskej komisii ďakujem, ďakujem pekne. Chceli sme postupovať veľmi stručne, a teraz sa však hlásia ďalší dvaja kolegovia o slovo. Chcem vás ale naozaj požiadať, aby ste boli veľmi struční. E, dohodli sme sa, že na to budeme potrebovať iba 5 minút. Pán Balco, nech sa páči. Micro, please. 5 percet tisztelt elnök úr, erre köszönöm a szót, tehát e, Ďakujem pekne. 5 minút sme na to naplánovali. Teda ja už som eh, cez čas o viac ako 3 minúty. Eh, myslím si, že to, čo sme počuli, eh, že už v úvode tejto schôdze, že obyvateľstvo v prieskume uviedlo, že energetická účinnosť nie je pre nich dôležitá. Úspornosť energetických prístrojov by mohla byť spoločným menovateľom pre výrobcov aj pre spotrebiteľov, eh, pretože výrobca by tým mohol naznačiť dobrú kvalitu a spotrebiteľ by mohol potom kúpiť výrobky, o ktorých eh, vie, že spotreba je nízka. Ja ako nový poslanec som sa snažil eh, trochu informovať sa o tejto novej oblasti a aj preto by som chcel poďakovať spravodajkyni komisia 9 marca spustila e, túto novú škálu. Myslím si, že to by bolo pre spotrebiteľa nebezpečné, pretože táto nová kategória v novom systéme neobsahuje rovnaké informácie ako v minulosti. Nepočul som, aká je situácia v situácii chladničiek, či tam prebehlo plenárne hlasovanie Ehm, a či si návrh komisie získal podporu parlamentu tak, aby táto škála bola smerom nahor otvorená. Údaje, ktoré sa týkajú čísel ako minus 20, minus 40, to, čo sme počuli, tie nové kategórie A+, A++, a A+++, to, aby sa znovu zaviedli tieto kategórie, to naznačuje, že tie najväčšie ťažkosti e, by sme týmto odstránili, pretože sa zachovajú nové kategórie, ale tie lepšie, úspornejšie výrobky budú mať e, nové označovanie a myslím si, že takýmto smerom by sme sa mali uberať aj v prípade všetkých ostatných výrobkov. Je dôležité venovať sa tomu, pretože tu máme možnosť dosiahnuť e, rovnováhu medzi výrobcami a spotrebiteľmi, ak skutočne splníme vhodne svoju úlohu. Ďakujeme pekne. Pán kolega Röde. Same. Ďakujem pekne, len som sa chcel poďakovať pani spravodajky. Myslím si, že ste si odviedli naozaj obrovský kus práce, keď si pozrieme posledný návrh komisie a predovšetkým, keď si uvedomíme tlak tých menej ambicióznych členských štátov. Myslím si, že naozaj ste dosiahli a tu sme spolu dosiahli výsledky, ktoré sú obdivuhodné, takže blahoželám. Naozaj si myslím, že ste odviedli vynikajúci kus práce. Ďakujeme pekne, pán kolega. To bolo veľmi jasné, stručné a vecné. Tak ako sme to chceli. Týmto chcem poďakovať všetkým kolegom a je pani spravodajkyni, pani Podimate. Týmto môžeme uzavrieť tento bod našho programu. Môžeme teraz prejsť k bodu 16. Ide tu o odpoveď na otázku. Požiadali sme, aby komisia vystúpila s tým, aká je situácia v oblasti vykonávania nariadenia o emisiách CO2 Mm, bol predložených mnoho otázok a pripomienok. E, kolegovia sa skutočne veľmi zamysleli nad touto vecou, teda teraz by som požiadal komisiu, aká je situácia v tejto veci. Chcem pozdraviť zástupcov komisie, pána Prona, a um, požiadam ho, aby si hneď sadol medzi nás a aby hneď aj začal. Chcete už začať so svojou prezentáciou? Dobre. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Volám sa Filip Orin, som z DG Životné prostredie. Ospravedlňujem sa za to, že ste museli kvôli mne preorganizovať program na dnešné dopoludnie. Chcel som len niekoľkými slovami predstaviť vykonávací vyhlášky ohľadom nariadenia o misiach CO2 z osobných motorových vozidiel. Ako pani poslanci vedia, členové tohto výboru vedia, existujú tri vykonávacie vyhlášky, ktoré boli prijaté cez komitológiu, ktoré súvisia s týmto nariadením. Prvá vykonávacia vyhláška stanovuje pravidlá na monitorovanie emisí CO2 z motorových vozidiel, to je článok 8 nariadenia a je to regulačný postup, cez výbor, potom je článok 11, ktorý sa týka výnimiek pre e, výrobcov úzko špecializovaných vozidiel, to je cez um, spol, um, komitológiu s kontrolou a potom sú to eko, ekoinovácia, pravidlá na vytvorenie metodiky a postupov ekoinovácií, to je takisto cez uh, reglementačný postup. Za posledných niekoľko mesiacov komisia mala tri pracovné zasadnutia troch pracovných 30 stanutia pracovných skupín, kde členské štáty a kompetentné orgány diskutovali dokumenty o tom, ako zabezpečiť hladké uplatňovanie týchto článkov. Navyše sme mali aj jedno zasadnutie zainteresovaných strán s predstaviteľmi odvetvia začiatkom oktobra bolo tam asi 80 účastníkov, ktorí zastupovali mimovládne organizácie výrobcov, združenia výrobcov, dodávateľov a tak ďalej, ako aj zástupcovia členských štátov sa zúčastnili. Takže mali sme pocit, že teraz máme dobrú spätnú väzbu od členských štátov aj od predstaviteľov odvetvia. Teraz sa v podstate posúvame ďalej, čo sa týka monitorovania emisí CO2, ako aj v oblasti výnimiek pre uh, výrobcov, ktorí vyrábajú motorové vozidla v malom množstve, špecializované vozidlá. V podstate predkladáme dokumenty na vnútrokomisiové medzinárodné pripomienkovanie a potom to dáme do výboru pre klimatické zmeny. To je výbor, ktorý sa tým bude zapodívať vo februári budúceho roku. Tretia oblasť, oblasť ekoinovácií, tá je asi najzložitejšia, jednak z hľadiska koncepcia aj z hľadiska riadenia procesov a tento dokument zatiaľ ešte nie je zrelý a asi ho odložíme na neskôr. Čo sa týka obsahu tohto dokumentu, monitoring emisí CO2, väčšina diskusí hovorila o zdrohu, údajov, o tom, ako získať presné informácie od členských štátov, od orgánov členských štátov zodpovedných za evidenciu informácií E, pri registrácii motorových vozidiel, takisto o tom, ako je možné naložiť s týmito údajmi zo strany komisie a takisto sa rozsiahlo diskutovalo aj o tom, ako využívať alebo po, o používaní e, motorových vozidiel na biopohon. E, menej sa diskutovalo skôr o tých obsahových záležitostiach, skôr to bolo o tom, aké dôkazné informácie musí komisia mať, ako ich musí vyhodnocovať v zmysle tom, či výrobcovia majú právo sa uchádzať o výnimky. A potom ekoinovácie, tam najviac diskusí sa týkalo koncepcie o tom, čo sú to ino- ekoinovácie ako také, ako je ich možné zadefinovať spravodlivým spôsobom pre všetkých dodávateľov a výrobcov a potom ako náhle to bude zadefinované, ako môže komisia spracovať, spracovať tieto údaje, pretože tých žiadostí môže byť e, veľa keď sa dostaneme do tej fázy. Čiže to je aktuálna situácia. Máme dva dokumenty, ktoré budú začiatkom budúceho roku ohľadom výnimiek a monitorovania. A čo sa týka ekoinovácií, ten dokument príde, bude vypracovaný neskôr v priebehu roku 2010. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte jedno malé doplnenie. Predpokladám, že myslíte, keď ste spomínali príslušný výbor pre klimatické zmeny, taký tu nemáme, zrejme myslíte výbor Envy. Výbor pre životné prostredie. Um, ďakujeme pekne za túto informáciu. Hlasia sa dvaja kolegovia o slovo. Najskôr pán kolega Langen. Ja sa hlásim ako bývalý spravodajca výboru ITRE pre túto tému. A myslím si, že táto regulácia napriek všetkým možným výhradám bola správnym rozhodnutím na to, aby sme emisie CO2 a tiež spotrebu palív znížili v prípade nových vozidiel. Teraz sa prebieha príprava a, a ja si myslím, že na poslednej um, výsta- na poslednom veľtrhu automobilov vo Frankfurte výrobcovia automobilov sú na najlepšej ceste e, zohľadniť e, všet- e, zautočiť na všetky pokyny, ktoré sme my zverejnili. Tento postup bol v podstate správny, pretože um, samostatné záväzky eh, podnikov neboli celkom splnené. V tomto nariadení proti vôli komisii sme eh, sa predsa len menovali dôležitému aspektu, eh, proti ktorému protestovala komisia veľmi dlho. Až do záverečného kola rokovaní pani kolegyňa Angelika Nibler bola vtedy prítomná v trialógu. A, a tu ide o zohľadenie ekoinovácií. Ak mám správne informácie, tak komisia blokuje vzhľad, komisia blokuje otázky zohľadnenia ekoinovácií aj naďalej. Myslím si, že pokiaľ ide o vykladanie týchto predpisov, tie ešte stále sú predmetom rokovania. Myslím si, že ak chceme skutočne znížiť emisie CO2 v nových vozidlách, tak musíme vnímať vozidlo ako celok, nielen iba motor vozidla. To bol sporný bod eh, počas dlhých mesiacov rokovaní a ak budeme vnímať ekoinovácie ako celok, ktoré e, prinášajú obrovský pokrok v maličkostiach, ak tieto budeme obmedzovať tým, že uvedieme iba 1 gram na kilometr a od tejto hodnoty sa to bude iba zohľadňovať, alebo e, napríklad uvidíme, že dodávateľia môžu iba vtedy uznávať ekoinovácie, ak sa to bude dať dokázať pri všetkých typoch vozidiel. Ehm, to bude znamenať eh, povinnosti, legislatívne povinnosti, ktoré ani nie sú zakomponované v eh, samotnom zákone a ja chcem preto požiadať komisiu, aby aj v tomto texte eh, legislatívy aj v prípade ekoinovácií ostala vo svojom pôvodnom návrhu. Ďakujem pekne teraz pani kolegyne Nibler. Ďakujem, pán predseda. Ja môžem súhlasiť s tým, čo povedal pán kolega Langen už veľmi jasne môžem súhlasiť e, skutočne v plnej miere, pretože mám rovnaké obavy ako pán kolega Langen. Ja ako vtedajšia predsedníčka výboru ITRE som bola prítomná pri každom jednom kole rokovaní v trialógu a už vtedy sa ukázalo, že to, e, čo sa hovorilo v trialógu, na mnohých rokovaniach, čo bolo schválené, e, že celé nariadenie nesie podpis Európskeho parlamentu a v praxi sa to aplikovalo tak, ako e, to bolo dohodnuté v diskusiách. E, ak e, teraz správne počúvam všetky signály, tak teraz sú tu obrovské výhrady k týmto krokom. Pokiaľ ide o otázku ekoinovácií vo výbore ITRE, um, tu pracujeme na tejto, več, na tejto veci. Inovácie sú pre nás dôležité, aj ekoinovácie. Je dôležité vytvárať stimuly v tejto oblasti a investovať do ekoinovácií. To počúvame neustále, ale kroky sú namerené práve opačne. Sú isté zábrany, ktoré chcú brzdiť ekoinovácie, sú tam byrokratické prekážky v rámci postupov komitológie, ktoré sa zavádzajú tak aby sa povoľovalo čo najmenej ekonovácií. To nie je v duchu tohto nariadenia. A myslím si, že aj spoločne s ďalšími kolegami nebudeme, schop, nebudeme ochotní povoliť v tejto veci a ustúpiť komisii. Musíme sa držať toho, čo bolo schválené s parlamentom, s radou aj s komisiou. A pokiaľ ide o to, prečo dodávateľia nemajú rovnaké práva ako výrobcovia, ja si myslím, že dodávateľia, ak prednesú požiadavku na kvantifikáciu každého typu, každého modelu a každej verzie vozidla vzhľadom na ekoinovácie, to by bola ich povinnosť. Nie je to ani v nariadení, ani my sme to tak neplánovali pôvodne. A neviem, odkiaľ komisia um, prišla na takéto obmedzenia. Veľmi by ma to zaujímalo. Prečo dodávateľia nemôžu nezávisle od výrobcu požiadať eh, o Povolanie ekonovácie, to by malo byť možné. Ehm, predišlo by to ďalším ťažkostiam pri povolovaní ekonomácií. Kolega Langen správne povedal, že nechápeme, prečo ekonovácie sa povolujú iba do iba minimálne 1 gram ehm, úspor na kilometr. Ehm, tá hodnota 1 gram nie je vhodná, pretože bolo by potrebné ju zmeniť. Je potrebné to znížiť aj na úroveň miligramov, pretože už to je obrovský prínos. Ja nechápem, prečo to bolo takto rozhodnuté. Aj to je podľa mňa dôkaz, že je tu snaha brzdiť ekoinovácie a neinvestovať do tohto odvetvia. Ja chcem tiež požiadať preto, aby aj tento dokument ste vzali do úvahy, ktorý sa vypracováva a tiež pamätáte na to, že Európa, automobilový priemysel konajú v prospech ekonovácií. E, formulovali sme veľmi jasné podmienky a aj ciele, toho sa držíme, ktoré sa týkajú zniženia emisí CO2, ale nesmieme brzdiť technologický pokrok iba z nejakých politických dôvodov. Musíme v každom prípade zabezpečiť, aby v týchto ekoinováciách e, sme boli vo vedení, aby sa investovalo do tejto oblasti. Chcem, aby sa to takto presadilo aj na komisii. Ďakujem. A teraz kolega Ela. Ja mám podobnú otázku. Jedna z hlavných prekážok je to, čo ste vytvorili vy sami, komisia ADG. Nemôžeme tu mať tých 12 mesiacov ako minimálne obdobie e, konania. Je to jednoduchá situácia, ktorá nemá hranice. Bolo tu mnoho návrhov, napríklad zaangažovať skúšobné organizácie, využívať odbornosť, expertízy, teda aby, bol kona, aby bolo konanie, kde by už podanie žiadosti obsahovalo časť posudkov, nezávislých posudkov expertov a organizácií, tak ako sú TÜV alebo DGA. A treba si uvedomiť, že zákonodarca chce ekoinovácie a komisia musí na to reagovať, musí stanoviť minimálnu dobu konania na 6 mesiacov, pretože najväčšou prekážkou momentálne je komisia, ktorá potrebuje 12 mesiacov na preskúmanie a pri takomto cykle konania, kde to hlavné časové obdobie je skúmanie zo strany komisie, priemysel to lepšie dokáže realizovať, než to komisia dokáže preskúmať. A jednoducho nie je možné, aby komisia v rámci komitológie potrebovala 12 mesiacov na preskúmanie len preto, že to nedokáže zvládnuť. To vôbec nepripadá do úvahy. Ďakujem. Ešte raz by som dal slovo komisii. Pán Oven, bolo tam aj niekoľko otázok, asi ich môžete aj vysvetliť. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Ako som už na začiatku povedal, ešte stále pracujeme na podklade, na dokumente ekoinovácií. Komisia ešte ani nepripravila nejaký legislatívny akt, zatiaľ stále len komunikujeme s priemyselným odvetvím, členskými štátmi, s organizáciami výrobcov, pretože to chceme prejsť s nimi. Tá otázka dodávateľov, tá tu zaznela dvakrát, tá je pomerne jasná. Toto nariadenie je jasné, e, dodávateľia môžu žiadať o inovácie a o ekoinovácia. Uvidíme, koľko tieto ekoinovácie ušetria. To je to, o čom sa diskutuje. Ekoinovácie sa dajú len vypočítať čítať podľa CO2 emisí, keď vieme, v ktorom budú vozidle. Nemôže to byť abstraktné množstvo. A práve o tomto hovoríme v súčasnosti s dodavateľmi. Takže určite dodavatelia budú zahrnutí do pôsobnosti tohto nariadenia. Pokiaľ ide o 12 mesiacov na prijatie rozhodnutia, ja si myslím, že to je primeraná doba Pravdepodobne sa budeme musieť vyrovnať so zložitými technickými vedeckými aspektami ekoinovácií. My vôbec nevieme teraz, o čo by tu mohlo ísť. Budeme to musieť aj dôveryhodne posúdiť, pretože to, čo robí priemysel alebo navrhne, je to, že chcú niektoré inovácie veľmi rýchlo, ale musíme myslieť aj na druhých, ktorí chcú, aby komisia toto starostlivo skúmala. A ja myslím, že je tu táto povinnosť, aby bol dôveryhodný skúmať preskúmací proces a aby aj postupy v komisii boli v poriadku. Potrebujeme tu rozhodnutie komisii, preklad materiálov, tak si myslím, že tých 12 mesiacov je rozumná lehota ešte jeden gram, to bolo to, o čom sme už hovorili a veľká väčšina členských štátov mala sympatie k tomuto, tejto hodnote 1 gram. Ale je to otvorené, ešte sme sa nerozhodli definitívne, ale znovu určite podporujeme myšlienku technológie, ktorá poháňa inovácie, podporuje inovácie v automobilovom priemysle a urobíme, čo budeme môcť v tejto oblasti. Bola tu aj otázka celého auta. Myslím, že to súvisí troška s tým testovacím cyklom. V inovačnom procese ide o to, aby sa zachytili inovácie, ktoré nezachytí testovacia vzorka, testovací cyklus keby boli zachytené, tam budú tam, tak potom bude i koinovácia nahlásená podľa pravidiel koinovácií, keď budú platné a to potom v tom ekocykle 2014-15. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu reakciu. Už sa nikto nehlasí o slovo. Ešte Werner, nech sa páči. Len ešte jedna vec. Mali by sme komisii pri postúpiť veľmi presný zoznam otázok, ktorý by sa potom veľmi dobre pre, e, mm, e, prebrali. Nie, ja vidím, že tu má výbor veľmi jasný názor a preto predseda výboru napíše e, list, v ktorom budú veľne, pre, verne uvedené naše otázky, predstavy stanoviska, ako aj ďalšie otázky, pretože si myslím, že komisii treba pomáhať v tom, aby sa tento proces urýchlil v duchu, ktorý chce legislatívec O to tu ide. Takže my predsa žijeme v, štát, v právnom štáte a tieto postupy tu platia. Takže sú tu rozhodnutia rady a parlamentu a tie sa budú e, realizovať. A keď sú tu nejaké problémy, tak my to musíme sledovať a preto ja pošlem list, na to som ja tu. Tam bude názor sformulovaný a potom počkáme na odpoveď. Možno by sme to mali dať na vedomie aj rade, aby aj rada vedela, čo sa deje. Ešte mám taký návrh, aby sme komisiu požiadali, aby pred vypočutím komisárom odpovedala, odpovedala na túto otázku. No dobre, môžeme sa pokúsiť, ale budú ešte Vianoce, to je pravda, bude trocha kľudu. Dobre, pokúsim sa o to. Dobre, takže budem sa tým zaoberať, to je jasné. Takže budem sa, pošlem takýto list. Ďakujem veľmi pekne za túto krátku prvú odpoveď a my budeme vo výbore pracovať ďalej na tejto téme, pretože ide aj o to, aby sme využili všetky technologické prostriedky na to, aby sme e, pokračili v tejto téme. Teraz máme ďalší bod, bod 19. To znamená rôzne. A keďže nemáte nič, tak 20. A tam vám môžem oznámiť, že budeme mať vypočutia komisárov v 2. januárovom týždni, tam sa znovu stretneme a pravdepodobne často. A potom budeme mať aj riadne lehoty. Potom včera sa aj pri koordinátoch povedalo, že sekretariat sa bude usilovať o nové možnosti termínov, aby sme niektoré termíny, ktoré nám v dôsledku procesov vypadnú. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za to, že sme dnes takto promptne pracovali a že sa nám podarilo skončiť skôr, čo určite nevadí a preto si vám dovolím zaželať ešte radosnú prácu v priebehu dnešného dňa. Ďakujem.